Ja, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses und zum Workshop über Kolegovia, srdečne vás vítam na našom stretnutí, kde sa v tomto prvej časti v rámci seminára budeme venovať e, téme e, skúmania využívania prostriedkov z európskych zdrojov v regióne e, Pobaltia. Má to na starosti kolega Sarvama a máme tu viacero hostí prizvaných pán Niemen má pani Leroy, pán profesor Humborg, pán Korpinen, ďalej pani Toreson a pán Kaniecký. Tešíme sa, že nám priblížite situáciu na mieste v kontexte európskych fondov. Na úvod by som dala slovo kolegovi Sarvama, aby sa vyjadrila ako spravodajca. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem aj všetkým ostatným prítomným za to, že prišli. Vážení kolegovia, odborníci, experti, sme veľmi radi, že ste prišli na tento významný seminár. Bol by som rád, keby tu bolo viac poslancov prítomných. Bol by som rád, keby sa to objavilo aj na internete, teda na internete sa to vysiela. Je to téma, ktorá je veľmi e, významná. Teda Baltické more je jedno z najvýznamnejších morí celosvetovo. EU e, je jedna z najvýznamnejších e, víziev, ktoré čelíme v kontexte Pobaltského mora. A tiež dopady na životné prostredie sú obrovské. Má to vplyv na, 80, na život 80 miliónov obyvateľov Európskej únie, ktorí žijú v regióne Pobaltského mora. Dnes máme mimoriadnu príležitosť zvýšiť naše povedomie, zlepšiť naše porozumenie tejto tematiky. Máme k dispozícii vysoko kvalifikovaných expertov. Ešte raz im ďakujeme za to, že prišli. V júli 2016 som predložil eh, v našom výbore KONT pracovný dokument, ktorý sa eh, venuje osobitnej správe na úrovni dvora auditorov. Táto správa nesla názov Boj proti eutrofizácii v Baltickom, Baltickom mori a taktiež aj ďalšie kroky, ktoré budú nevyhnutné. Jedno z najhlavnejších zistení tejto správy Dvora auditorov a tohto pracovného dokumentu bolo to, že napriek značnej snahe EÚ a napriek značnej podpore EÚ pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v boji proti eutrofizácii Balckého mora, ešte stále je tento pokrok veľmi polutovane hodne eh, nízky a um, obmedzený. V období rokov 2007 až 2013 Európska únia prispela e, na projekty e, zbierania spodnej vody a taktiež e, jej čistenia v regióne Baltského mora v hodnote 14,5 miliardy eur. A okrem toho únia minula 44 milióna eur na podporu ďalších súvisiacich projektov v Rusku a v Bielorusku na týmto prostriedkom, ktoré sa minuli, e, však sa dostavili veľmi obmedzené výsledky. A to jasne znamená, že si to vyžaduje e, efektívnejší prístup, e, nákladovo výhodnejší prístup. Teda pozrieme sa na to, čo by sa dalo zefektívniť, zlepšiť. A na tomto seminári našim cieľom je dať priestor expertom z rôznych prostredí, aby sme túto situáciu v Balckom mori pokryli čo najširšie. Rozdelili sme tento sebe na, na tri časti. Začneme e, inštitucionálnym pohľadom na túto tematiku. Potom bude nasledovať vyjadrenie e, odborníkov za výskum a v tretej časti sa budeme venovať e, otázke financovania jednotlivých politických eh, oblastí, ktoré sa zameriavajú na problém eutrofizácie. Po každej tejto časti eh, bude priestor na otázky a odpovede. Chcel by som vyzvať všetkých kolegov, aby neváhali, aby sa zapojili do diskusie o efektívnom využívaní prostriedkov z európskych fondov v boji proti eutrofizácii v tomto nenahraditeľnom mori. A tiež by som bol veľmi rád, keby nielen zaznel pohľad Európskej únie, ale aby sme sa snažili do tejto diskusie zapojiť aj ďalšie faktory, čo by sa dalo zefektívniť, zlepšiť aj v kontexte krajín, ktoré sú mimo únie, a to znamená samozrejme Rusko a Bielorusko. Ďakujem. Aj my ďakujeme. Je to dôležitá, veľmi zaujímavá téma. Ako prvý vystúpi pán doktor eh, Vivin Niemen má eh, za Európsky dvor auditorov. Pani doktorka Vyviniemen má ďakujem pekne. Príjemné popoludnie. Som veľmi rada, že vám môžem priblížiť. Výkonnostný auditorí dvor auditorov uzavrel začiatkom roka 2016 názov správy z neboj proti eutrofizácii Balckého mora a naše hlavné závery spočívali v tom, že e, ďalšie a efektívnejšie kroky sú potrebné. Petrofizácia je spôsobená e, intenzívnym vypúšťaním epizmých látok napríklad e, dusíka a fosforu. Hlavnými symptómami sú intenzívne a taktiež možno toxické rozrastanie sa rias a tiež sa tým narúša biodiverzita, to má vplyv na stavy rýb a znižuje sa e, hodnota schopnosť obnovy v mori. Viac ako 95 Baltského mora je ovplyvnené eutrofizáciou ešte stále, aj keď už došlo k tým pozitívnym náznakom zlepšenia v niektorých oblastiach. Existujú dva druhy znečistenia z živín, jednak difúzna e, forma znečistenia, to je najmä z a, a taktiež e, zdrojové znečistenie a to súvisí najmä s odpadovými vodami. A toto sú dva hlavné sektory, ktoré sú zahrnuté v našom audite, teda polnohospodárstvo, na to sme sa zamerali osobitne, dopodrobná vo Fínsku, v Lotyšsku a v Polsku a taktiež um, mestské odpadové vody v Lotyšsku a v Polsku. Okrem toho, samozrejme, e, sme podrobili analýze aj kroky Európskej komisie toto sú teda hlavné najrelevantnejšie smernice, ktoré sa týkajú e, prístupu k živinám. Smernica o nitrátoch z roku 1991 e, a ďalšia smernica o meskej odpadovej vode stanovuje isté hodnoty, ktoré sú potrebné, ale nie vždy to stačí v kontexte Baltského mora. To je totiž veľmi citlivá oblasť, dosť osobitnej povahy. E, preto dohovor z Helsing e, odporučil ešte prísnejšie štandardy, ktoré prekračujú tieto európske normy. Okrem toho sa e, zavádzajú tiež cíle znižovania množstva živín pre každú krajinu, ktoré sú v okolí Baltského mora, to sa týka aj Ruska. Dve smernice z aktuálneho tisícročia, tie sa k tomu stávajú e, trochu inak v porovnaní s dvoma staršími smernicami eh, vnímajú eh, ako východiskový bod eh, dobrý ekologický stav na to, aby sa teda dosiahol dobrý ekologický stav mora, je potrebné prijať akékoľvek kroky, ktoré sú nevyhnutné, samozrejme s, s rozumným zachovaním nákladov, najmä mm, plány, ktoré vyplývajú z rámcovej smernice o vode, sú kľúčové na dosiahnutie zníženia množstva živín aj v Balckom mori. Naša hlavná otázka v audite e, znela, či e, európske kroky boli dostatočne efektívne v snahe pomôcť členským štátom znížiť nápor živín do Balckého mora. A celkové závery boli také, že tieto kroky priniesli len obmedzený pokrok e, v kontexte Balckého mora. Čo sa týka polnohospodárstva, tu sme zistili nedostatky vo vyznačovaní zraniteľných zón, čo sa týka dusíka. V kontexte smernice tiež sme zistili, že akčné programy pre dusík nie vždy sú dostatočne prísne. Čo sa týka EU fondov, opatrenia rozvoja vidieka neboli e, dostatočne zacielené na oblasti, ktoré ich najviac potrebovali tam, kde boli potrebné eh, najvýraznejšie zníženia živín eh, v mori. Dobré správy sú také, že sme zistili isté zlepšenia eh, pre nové programové obdobie v rokoch 2014 až 2020. Čo sa týka mestského zberu vody a tiež spracovania odpadových vod, zistili sme, že len dva členské štáty plne E, plnili smernicu v čase auditu, napríklad v Polsku, napriek obrovským investíciám, ktoré častočne financovala aj EÚ, miera plnenia ešte stále nie je dostatočná ani zďaleka. Tiež sme zistili, e, že hodnotenie komisie e, miery implementácie smernice bolo oneskorené. Aj tu máme isté dobré správy. Zistili sme, že tieto zariadenia na čistenie odpadových vôd v Lotyšsku a v Polsku fungovali efektívne, ale neboli tam žiadne záruky udržateľnosti e, z hľadiska finančného hospodárenia a niektoré boli príliš veľké. Okrem krajín Európskej únie aj Rusko a Bielorusko sú tiež e, v zasahovej zóne Baltského mora. Európska únia aj e, prostredníctvom e, partnerstva Severnej dimenzie poskytla financovanie e, a zistili sme, že tieto projekty môžu byť nákladov veľmi výhodné, keďže je relatívne jednoduché z, dosiahnuť efektívne zníženie živín za každé euro, ktoré sa vynaloží do týchto programov, ako som spomenula. Však príspevky z európskych fondov do týchto investícií boli veľmi obmedzené. Tu dobré správy sú v tom, e, že e, v Sankt Peterburgu e, teraz už dochádza k čišteniu odpadovej vody, ale problémom je to, že to trvá veľmi dlho. Napríklad Kaliningrad, tamojšia čistička odpadových vôd už by sa zhruba po 20 rokoch mala konečne rozbehnúť a počet týchto zariadení je obmedzený, aj keď sú e, nakladovacie cenovo výhodné. E, ďalej, čo sa týka EU stratégie pre región Baltského mora, je to jedna z makroregionálnych stratégií, ktorá bola prijatá v roku 2009 Existujú tri hlavné ciele. E, zachrániť more, prepojiť región a zvýšiť prosperitu. V rámci e, priorít zachrániť more jeden z podcieľov je e, kvalita vody v Balckom more. Helsinský výbor prijal ciele znižovania počtu živín v mori a tiež je to v súlade s dohovorom o Severnom mori tak makroregionálna stratégia neposkytuje osobitné financovanie, ale e, prispieva k lepšiemu nasmerovaniu prostriedkov tam, kde sú potrebné. Tiež sme zistili isté pozitívne príklady, napríklad isté vlakové projekty, ktoré pomohli e, lepšie rozdeliť osvedčené postupy, napríklad lepšia spolupráca medzi sektorom pre ochranu životného prostredia a kultúrnym sektorom a tiež prepojenie medzi strategickými programami a programami koheznej politiky sa zlepšil v rámci nového programovacieho obdobia. Zistili sme však aj to, že pridaná hodnota tejto stratégie v znižovaní eh, prílišných hodnot v živín vo vode eh, je, sa veľmi ťažko vyhodnocuje. Máme tiež niekoľko odporúčaní. Najskôr, čo sa týka programov, opatrení v rámci smerení, rámcovej smernice o vode. E, určujú členským štátom, aby znižovali množstvo živín vo vode. V rámci týchto programov opatrení by mali určiť, ktoré opatrenia sú nákladovo výhodné a tiež by si mali stanovovať e, merateľné ciele znižovania e, neblahých živín vo vode. Ďalej, čo sa týka opatrení v polospodárstve, tieto by sa mali zamerať na najrizikovejšie oblasti, tým, že sa určí je vhodná a úroveň obsahu dusíka vo zraniteľných zónach a tiež by sa mali e, zamerať veľmi konkrétne tieto opatrenia na posunuté oblasti, tam, kde sú najnaliehavejšie potrebné. Ďalej by sa mala zvýšiť efektívnosť e, v spracovaní e, odpadových vôd, mali by sa lepšie a rýchlejšie vyhodnocovať miery plnenia a tiež by sa mali dosiahnuť a taktiež prekročiť už stanovené ciele. Tiež by sa mali efektívnejšie plánovať štruktúry a zariadenia na čistenie odpadových vôd. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za tento pohľad dvora auditorov. Je to dosť nechutné, musím povedať. Je tu niekto za komisiu, pani Leroy. Aspoň takto to máme v programe. Neviem, kto sa vyjadri za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Volám sa Matiš Magáš, som vedúcim oddelenia pre eh, eh, vodné hospodárstvo v rámci oddelenia pre priemysel a životné prostredie. Ďakujem aj za zorganizovanie tohto stretnutia a semináru. Priblížim vám to komisie Helkom, pretože v súčasnosti komisia predseda Helkomu do 1. júla a ja mám tu čest byť podpredsedom Helkomu, teda som tu vlastne z týchto dvoch svojich pozícií vystupujem. Neskôr by som sa rád poďakoval dvoru auditorov za to, že priblížili závery svoje správy už naše opatrenia, ako sa niektoré z týchto odporúčaní už implementujú v praxi Tento e, malý diagram približuje úlohu jednotlivých európskych nástrojov, ktorých sa to týka. Niektoré e, spomenula kolegyňa aj za dvor auditorov vo svojej prezentácii. Ja by som sa a síce tiež difúzne výpustky, najmä z polnospodárstva. To je dôležité uvedomiť si, e, že v období 2014 až 2020 už sme zaviedli o mnoho prísnejšie kritériá v rámci programu na rozvoj vidieka v kontexte SPP, ale tiež v kontexte koheznej politiky. Toto bude nástroj, ktorý bude zohrávať veľmi významnú úlohu v budúcnosti. E, ďalej je smernica o spracovaní odpadových vôd v mestách. Tu sa situácia veľmi výrazne zlepšila. E, už sme zverejnili implementačnú správu odkedy dvor zverejnil svoju správu a mohol by som to zhrnúť tak, že vo veľkej väčšine členských štátov v regióne Baltského mora vrátanie všetkých tých, ktoré mali nižšiu mieru plnenia, sa to zlepšilo. Teda to sú v najbližších týždňoch zúčastniť sa verejných konzultácií to je prvý berený krok. E, e, snažíme sa veľmi podrobne zvážiť, či táto smernica zodpovedá aktuálne prítomným výzvam. Bol to užitočný nástroj, ale chceme sa teraz e, pozrieť na viacero tém, ako povedal spravodajca, aj na, na chceme, aby tento nástroj bol čo najefektívnejšie nastavený. Tiež by som rád spomenul menej formálne kroky neinstitucionálnej povahy. Spolupracujeme aj s OECD, tí nám pomáhajú pomáhajú komisii vyhodnocovať investičné potreby e, v členských štátoch. A ešte ďalšie dva rámcové nástroje. Smernica, rámcová smernica o vode. Tam je taký globálny prístup k vodám a už to tu bolo spomenuté. Plány na správu spádových oblastí. Takže dúfame, že po tomto vyhodnotení budeme v lepšej pozícii vyhodnotiť, či naozaj sa naše odporúčania aj realizujú nákladovo efektívne. A potom e, smernica pre morské prostredie a výzvy. A tiež e, sa pozeráme na informácie od členských krajín a dúfame, že ešte v lete zverejníme dokument. Takže naozaj niekoľko e, nových prv- prvkov, vďaka kto významných finančných prostriedkov. Spomenul to samotný spravodajca. Ja nechcem hovoriť o konkrétnych číslach, ale treba pamätať na to, že e, financovanie napríklad e, kanalizácie, to má naozaj pozitívny dopad aj na zdravie Čiže nejde iba o to zabrániť eutrofiza, ak sa teda mm, naozaj zachytávajú odpadové vody. To som chcel spomenúť. A ešte ďalšie dva body predtým, ako budem hovoriť o tom, čo vypracovali moji kolegovia z Helkomu, aj smernica o e, Dusičnanoch je práve správu o uplatňovaní tejto smernice. Tým teda doplním to, čo sa robí na inštitucionálnej úrovni. Ako už bolo povedané, členské krajiny nie sú jedinými v Pobaltí, je tam aj Rusko a preto aj medzinárodná spolupráca je veľmi dôležitá v Rusku viac ako v členských krajinách a Helkom je medzinárodná organizácia. A je to teda veľmi dôležitá inštitúcia. Vidíte, členské krajiny, vzniklo to v 74. Niektoré krajiny boli vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu, Nemecko nebolo e, zjednotené. To treba mať na pamäti. Takže pôsobila inštitúcia už v časoch studenej e, vojny, ale predsa len už aj vtedy išlo o ochranu spoločného mora, takže že mm, sme schopní mať jednotný názor, teda že treba toho spraviť oveľa viac, eh, eh, ešte eh, pridať a mať ešte väčšie ambície do budúcnosti. To je, myslím, že povzbudivé v takomto kontexte. Úloha Helkomu aj tvorca politík a naozaj hlavným prínosom je, že spája vedcov v oblasti Pobaltia, myslím, e, je naozaj odvádzaná vysokokvalitná práca vedecká. Nemajú takú, také právomoci ako napríklad e, členské krajiny v kontexte európskej legislatívy. Ďalší dôležitý bod z európskej perspektívy Dohodli sme s cieľmi a teda, že e, tie ciele sú totožné s európskou legislatívou, má čo najlepší environmentálny stav na začiatku budúceho 10 ročia, čo sa týka eutrofizácie, k tomu sa ešte vrátim a myslím, že aj kolegovia vecín v Balckom mori, to vidíte maximálne Eh, vstupy. To by malo byť eh, kompatibilné s tým, čo aj vedci uvádzajú ako možné. Mm, to len na ilustráciu toho, že eh, sa dajú stanoviť ciele. Potom je dôležitá aj kontrola. Ale ešte stále sa, tak povediac, učíme, ako by sa to dalo. Ide o ta, taký pokus, ktorý by mal byť inšpiráciou aj pre členské krajiny EÚ do budúcnosti. Teraz tá dobrá správa. Sú, tu, sú to možno, že najaktuálnejšie čísla. Ďalšie dva roky sme tam doplnili a vidíme, že došlo k zníženiu 24%, o 24% pri um, fosfore a o 22% pri dusíku od 95. do 2014. Takže toto je to isté obdobie, kedy HDP skoro všetkých eh, krajín Pobaltia Baltia eh, rástlo. Myslím, že to je tiež pozitívne. Teda, že bolo možné zníženie napriek tomu, že eh, zrástla hospodárska aktivita. Teraz dôležitá otázka a myslím, že sa k tomu vrátia ešte aj ďalší e, rečníci e, z vedeckejšieho hľadiska. E, z hľadiska tvorcu politiky poviem, že opatrenia boli prijaté. Možno, že nie sú dostatočne globálne, a niektoré si vyžadujú viac času na to, aby priniesli svoje ovocie. Nechceme sa ospravedlňovať, jednoducho to treba vzať, vziať na vedomie. A možno, že znepokojujúce sú nové problémy, ktoré sa môžu skombinovať s eutrofizáciou, napríklad rastúca teplota alebo koncentrácia soli a akčný plán, ktorý schválili všetci partnery, ešte nie je plne e, realizovaný. Ešte máme niekoľko rokov, takže môžeme povedať, že ten e, pohár je už do polovice plný a nie z polovice prázdny. Tu máte opäť ilustráciu. Na vrchu vidíte spoločné akcie, na ktorých sa dohodli členské krajiny. Tá modrá to je dobrá správa, žltá možno dobrá správa a červenou sme označili tie zatiaľ zlé správy. To znamená, že tá akcia ešte nebola urobená a na spodku vidíte ten horší obraz, národné opatrenia. Dá sa povedať, že to, na čom sme sa dohodli, Vidíte tam aj eutrofizáciu. Pri žiadnej nemáte e, úplne absentujúcu modru, aj keď e, pri tej eutrofizácii na národnej úrovni veľmi málo, ako ste videli. Že jednoduché, lacné opatrenia už boli spravené. Takže my sa nachádzame teraz v situácii, kedy tie opatrenia asi budú drahšie. Niekoľko príkladov, pri ktorých je to účinné, ale ešte jedna vec, ktorú robíme na technickej expertnej úrovni, ale určite sa to zintenzívni, keďže to bude téma aj politická. Ide o analýzu účinnosti národných opatrení. Budeme plán ktorý by mal niečo dosiahnuť. A ešte posledný bod analýzy Helkomu a vidíte, že e, straty spôsobené eutrofizáciou dosahujú až e, kvôli e, tomu, že jednoducho zaniknú nejaké šance, ak sa situácia nezlepší. Chcem sa vám poďakovať za pozornosť. Helkom je aj z nákladového hľadiska aj kvôli klimatickým zmenám, ktoré by to mohli dokonca zhoršiť teda ten environmentálny dopad. Na, uh, snažíme sa vyhodnotiť, čo sme dosiahli a zistiť, prečo to, čo sme nedosiahli, e, kvôli teda čomu to uh, sa nestalo. A snažím hlavne v kontexte budúceho VFR. Preto sa vás chcú 2012 do roku 2014, ale prečo sme stále to malo byť možné v rámci tých nástrojov nariadení, ktoré máme. A súvisiaca otázka. Ťažko sa to vysvetľuje občanom, našim voličom bez ohľadu na to, či žijú z 91., jedna z 2000 a 4. Mm, z 2008. Takže tá frustrácia možno zjavná, ale... A ja som na zozname rečníkov. Chcem sa poďakovať za naozaj zaujímavé informácie. Takže otázka na komisiu. Ak aká je bilancia v prípade Ruska a Bieloruska. Pretože by nebolo priateľné, keby sa snažili členské krajiny o zníženie, ale nie všetky. Takže ako to vyzerá v jednotlivých, eh, pretože by nebolo priateľné, keby sa snažili členské krajiny o zníženie, ale nie všetky. Takže ako to vyzerá v jednotlivých eh, krajinách, aj nečlenských. A ešte jedna otázka. už aj kolega Sarva má na prípad Polska. Prečo tie opatrenia prijaté v Polsku, mnohé vybudované čistiarne a tak ďalej, e, e, prišlo to neskoro, prečo to nestačilo? Mm, a koľko ma si dala prístor komisii a potom dvoru auditorov? Thank you very much. You certainly asked me. Ďakujem veľmi pekne. Sú to fakt ťažké otázky, ale platia ma za to, aby som na ne odpovedal. Takže, pani predsedajúca, ja by som začal poslednou otázkou. Myslím si, že e, na to môžem teraz úprimne odpovedať takto výživných látok sa neutralizovali. To posúdenie, ktoré sme použili na stretnutie na ministerskej úrovni, ukazujú, že 25 Balckého mora je v rôznych stupňoch eutrifikácie. Je to plitké more, sú tam urč... je to oblasť, ktorá bola storočia ekonomicky veľmi aktívna, husto osídlená a takáto je realita. Takže situácia v tomto zmysle je náročná a súčasne vidíme aj to, že dochádza k zlepšeniu. A my si musíme pozrieť všetky tie tlaky spolu. Vieme, že eutrifikácia je veľký problém, vieme, že to má dopad na fertilitu rýb a e, celá oblasť mora nedokáže byť e, biologicky produktívna, ale otázka je, čo robíme na všetkých frontoch na to, aby lepšie zvládal túto situáciu. Potom to bola otázka, prečo sa vždy pozeráme e, dozadu a nikdy nehovoríme, čo bude. My v tejto veciach ale závesíme na správach a skutočnostiach, ktoré sú najmenej dva roky staré. Ale ako sme už reagovali v roku 2016, poviem toto všetky inštitúcie spolu pripravujú programy, napríklad financovanie, programy na rozvoj vidieka, majú viaceré ciele ekonomickými aktivitami a zohľadňujeme a momentálne stále vedieme internú diskusiu, ktorá E, by informovala všetkých zainteresovaných o tom, čo vidíme, aké údaje máme, aké vstupy poznáme. Aj veľmi do... Ale máme tu dočinenia aj s dopadmi ekonomické aktivity ľudí kto, a tá, ľudia, to osídlenie je husté. A Snačíme sa financovať pozitívne aktivity a e, obmedzujeme aktivity s negatívnym dopadom rôznymi podmienkami a takto kolektívne dosahujeme ambicioznejší výsledok, než by sme ho dosiahli na úrovni individuálnych členských štátov. To vidíme jasne, keď porovnáme s e, údajmi z pred 15 rokov. Zoberme si smernicu o odpadových vodách. Máme 12 nových členstv a rýchlejšia než aký dosiahli členské štáty za 15 rokov predtým. Jednoducho boli vysoké investičné požiadavky, potreby na vytvorenie zariadení, ktoré fungujú zvyčajne na miestnej úrovni. Vede teda napríklad na tom, aby sme chápali nielen environmentálny dopad toho, čo robíme, ale aj aké je to tempo, ktoré je udržateľné a toto môžem ponúknuť a povedať ako moju úprimnú snahu. Teraz sa zaoberám aj va- vašou kundu. By sme sa na to pozreli a môžem povedať niečo neskôr, pretože chcem dať presné informácie. Takže nech sa páči, pani Nema. Ďakujem veľmi pekne. Vných látok, nutrientov, to sa okamžite nemusí prejaviť ako zlepšenie prostredia, ale máme tu vedcov, ktorí to vedia lepšie vysvetliť. Vádových e, vôd prekročujú odporúčaný rámec smernice a ďalej a vedci by mohli o tom informovať. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, jeden príklad, tie sú tie zóny citlivé na nitra, prekážka, e, nejakých adresných opatrení. Takže všetko má svoje pre aj proti, ktorá ešte zďaleka nie je dokonalá. Ďakujem veľmi pekne. V odpadových vodách prišli s tzv. masterplánom Generelom. To je podrobný investičný plán, ako dosiahnuť celkovú implementáciu, spravovanie governance, dôležité reformy, kde sa preniesli právomoci z regionálnej správy, aby sme dosiahli uh, ten eh, výsledok. Potom E, kľúčové posolstvo tu a e, Rusko prekročilo všetky stropy. Ale nie je to až také jednoduché. Sankcie nepti, ako som už povedali, aj špecifický región. Záleží tam na tom dne. A niektoré krajiny tam majú vstupy. Takže tieto štatistiky a vieme, ktoré štáty v priebehu rokov mali aké vstupy, pretože by bolo dobre, keby sme to vedeli aj takto podrobnejšie. Takže čas dva teraz. Pán profesor Humborg zo Štokholmskej univerzity. Nech sa páči. Vážení poslanci, požiadali ma, aby som povedal, prečo potrebujeme výskum eutrifikácie po Balckého mora Chcem vám povedať niečo, odkiaľ som, akú úlohu sme my vedci mali pri e, tvorbe Helkomu a aj aký výskum sme urobili v Baltskom mori v oblasti eutrifikácie. Potom ma požiadali, aby som povedala niečo o financovaní, ako si myslíme, že financovanie funguje cez projekt EU, EU bonusový projekt. A potom poviem niekoľko slov o hlavných výsledkoch, veľmi stručne, aké znalosti sa vytvorili, čo priniesla veda, čo sú príčiny eutrifikácie a a dopad na pobrežné vodné telesa a na otvorené more a na záver niekoľko odporúčaní. Takže odkiaľ som, ja som, my sme v, Bal- v stredisku pre Baltské more a máme vlastný výskum tejto oblasti, aj o tom veľmi informujeme a máme aj tzv. Baltic Nest Institute. To je E, v jadre našeho akčného plánu pre Balské more my sme robili tie vedecké výpočty a o tom, o koľko treba znížiť nutrienty a ktorá krajina čo, aby sme dosiahli ciele. Myslím si, že to bol veľmi dobrý toho, príklad toho, ako sú, môžu byť e, vedci spojení a prispieť. Bolo to veľmi úspešné a prijala sa vedecká rada Helkom a celý proces sa stal vzorom pre ostatné smernice a činnosti pri e, morských stratégiách. Takže je to taká avantgarda, povedzme, a mohlo by sa to potom uplatňovať aj pri Sredozemnom mori. Potom komunikácia vedy. Tu máme skupinu, čo sa nazýva Balcké oko. To sú, tam sú novinári, komunikátori, e, obhajcovia politika a podobne. A informujeme o biodiverzite, eutrifikácii, rybolove a to a teda. Eutrifikácia je stále ten najväčší e, problém v Balckom mori robíme určité také briefingy o politikách, také súhrny politik, informácie, mám tu niekoľko aj so sebou, ale sú aj na tejto webovej stránke. Pri utrifikácii a čo sa s tým dá robiť, tak e, je to veľmi užitočné. Tak toto je pozadie toho, čo robíme a akú úlohu sme zohrali. Eutrifikáciou spôsobuje najmä nadbytok e, živín, ktoré sa dostávajú z pevniny do mora. Sú to aj ďalšie depozity dusiku a vedie to k rozkvitávaniu rias. Otázka znela aj, že prečo, sú tie, prečo tie systémy tak pomaly reagujú. A po Baltie má určité obmedzenia, proste voda tam zostáva 30 rokov v Severnom mori je to dva, dva mesiace, takže môžeme povedať, že riešenie znečistenia s riedením v Pobalti nefunguje, lebo voda tam zostala 30 rokov. A potom vidíme hore čerstvú vodu, dole silne slanú vodu, salínú vodu a znemožnený prístup e, kyslíka. Takže je to, sú to anoxické oblasti bez kyslíka, nie je možný žiaden vyšší život a je to oblasť väčšia ako Dánsko. Nemáme tam žiadne škeble, žiadne vyššie formy života. Nie sú tam ani ryby, nič. A došlo k nárastu 6 až o 10 stupňov posledných 100 rokov. Takže my sa zameriavame na toto spolu s komisiou v tak, e, a vytvorili sme ambiciózny plán, ktorý je tu. Jednoducho chceme mať čistejšiu vodu, tam je menej rias, menej živín, lepšie environmentálne podmienky. Na tom sa experti v Helkome dohodli a vypočítali sme rôzne modely, ako dosiahnuť tento cieľ, aké zníženia potrebujeme a podobne. A to je ten, tá avantgarda, ale Pobaltské more je veľmi citlivý morský systém, veľmi citlivý, citlivejší ako ostatné. A keď hovoríme o financovaní výskumu, tak tie, ten tzv. bonus projekt spustil Európsky parlament a Európska rada ako e, TFEU článok 185 činnosť. A viem, že tam sa financovanie delí medzi EÚ a miestne vlády. A e, celkové išlo na výskum Balckého mora 150 miliónov. A ja som sa pýtal kolegov v Helsinkách, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu. Oni mi dali tieto čísla. Asi 35 miliónov eur išlo na eutrifikačný výskum. Možno si myslíte, že je to veľa, ale je to na 10 rokov a je tam 8 krajín, aj Rusko. Aj Rusko môže byť toho súčasťou. Niekedy E, e, ide aj o to, aby Rusko bolo do, zahrnuté do týchto aktivít, pretože je to dôležité, aby sme ho mali v tom. Pokiaľ ide o výsledky, videli sme už tieto čísla predtým. Tu vidíte e, tú záchytnú oblasť. Tu je práve tá, e, to jadro eutrifikácie. E, a žltá oblasť sú obrábaná polnospodárska oblasť, vidíte Nemecko, Dánsko, pobaltské krajiny a na severe je potom oveľa menej polnospodárstva, menej ako 10 e, v Polsku, v Nemecku, Dánsku je to 60 a táto polnospodárska oblasť je najmä na juhu. Vidíme tu potom za posledných 80 e, rokov pokles živín, Vrchol bol zhruba v 80. rokoch a potom došlo skutočne k poklesu e, týchto živín. Veľa sa dosiahlo a potom tu príde ten kľúčový moment, že prečo je to také pomalé. To je štruktúrálny problém. Tu vidíte e, diagram tých tokov a záchytu. Čo sme sa naučili za posledné roky? Milión tón dusika a fosforu sa dostáva do toho povodia, do tej záchytnej oblasti a to sa dostáva tam vo forme potravín, živín a hnojív. Dostanú sa do, tých, do týchto e, povodí a 70 rastlín alebo všetko, čo sa tu, 70% toho, čo sa tu produkuje, je pre živočišnú výrobu. To je ten veľký problém. Pokiaľ budeme mať tieto štruktúralne problémy, bude eutrifikácia a bude to mať veľký dopad na Pobaltské more, ktoré je veľmi citlivý systém. A zvieratá v Pobalti produkujú trikrát viac hnojiva e, a exkrementov než ľudia. 3 až 4 krát viac. A pokiaľ budeme mať takú polnospodárskú politiku, ktorá vychádza, že oblasti produkujú veľa e, hnoja, odpadu a nevieme, čo s tým. Nevieme z toho urobiť e, palety alebo peletky. Zvýšila sa zhruba 10-násobne miera využívania hnojí v porovnaní so 60 rokmi, ale v modrou časťou majú čističku Eh, odpadových eh, vôd. Eh, takéto štruktúry existujú a o nich sa nehovorí a pritom to sú tie najväčšie zdroje znečisťovania. Vieme, že sa veci dajú zlepšiť, dajme tomu v Dánsku, napríklad uskladňovanie hnoja je technika, ktorá môže taktiež využívať metódy presného hnojenia, teda tieto uh, nástroje existujú, uh, je treba ich využiť, ale je treba riešiť štruktúrálny problém hospodárstva. Dánsko už toho robila veľmi veľa, ale tam je mimoriadne vysoká úroveň. 6 miliónov Dánov produkuje viac ako 13 e, miliónov. Vidíme vysoko koncentrované oblasti a pre nás je veľmi zaujímavé preskúmať, na čo sa musíme zamerať, na ktoré oblasti sa musíme zamerať. To sa týka Dánska, O Dánsku toto všetko vieme, o iných krajinách to nevieme, teda je tam potrebné to skúmať. Ďalej, pobrežné eh, morské oblasti tu došlo naozaj k zlepšeniam z odpadových vôd, eh, ale eh, tu škeble taktiež rôzne iné riasy, taktiež kôrote pôsobia ako filtre. Musíme si uvedomiť, aké efektívne sú tieto systémy. E, v čištení. Už som vám ukázal e, obrázky e, škodlivých modrých rias. To sa objavuje každé leto, ale tiež si musíme uvedomiť, že to zohráva významnú úlohu aj v potravinovej sieti. Keď sa totiž klíma otepluje, tieto organizmy potravy predstavujú pre ryby, dajme tomu to môže znamenať, e, že e, haringy a taktiež šproty sa budú množiť e, a možno treska vyhynie postupom času ďalej. Historický vývoj voda teda sa nepohne zhruba 30 rokov po Baltskom mori sa zmenilo z tej nákladovej fázy živín k tej jedničiacej fáze. Vidíme, že živiny sa znižujú z riek, ale v tej strednej časti mora e, sa veľmi pomaly znižuje miera týchto živín. Potrvá to 10 až 30 rokov. Takáto je realita. Je intenzívne oblasti, či je to Šliesko v Polsku, alebo je to pobrežná oblasť Polska, kde, e, na čo sa musíme zamerať, na ktoré oblasti. Zatiaľ nemáme dynamické modely k dispozícii, ktoré by sa zamerali na individuálne opatrenia. Vieme, že hnoj je e, veľkým faktorom. Potrvá zlepšenie situácie v Balckom mori. Čo sa týka poprečných morí, tu biodiverzita fungovanie ekosystému je zle popísaná a tzv. efektivnosť filtrov taktiež si musíme uvedomiť na to, aké výkyvy existujú medzi e, rastom modrých riaz a taktiež e, fungovaním ekosystému medzi ich množením v meniacej sa klíme a tiež historické dopady zhromažďovania uhlíka a tiež živín v sedimentoch. Relatívne úspešný projekt sa pomaly blíži ku koncu. E, teda myslím, že e, za vedeckú obec môžem povedať, že mnohí z nás by sme privítali, ak by tento model financovania na úrovni EÚ aj národných orgánov e, pokračoval. Vyžaduje si to teda zasahy na regionálnej úrovni. A ešte na záver, keďže sa snažím s tým, že nemá, že má nové zistenia a že by sa s, nimi politika, s nimi mal politik oboznámiť. Podľa mňa je teda prínosné, ak sa politici oboznamujú so zisteniami vedy. Ďakujeme pekne. Aspoň teda sa vám podarilo, že my sa snažíme to pochopiť, že je dôležité oboznamovať sa s poznatkami vedy. Teda môžem sa opýtať, ak eutrofizácia neznamená, že e, sa more... Ďalej nasleduje pán Korpinen z Fínskeho inštitútu pre životné prostredie. Thank you, ladies and gentlemen. In this presentation, um, I will give first an overview of the eutrophication. Ďakujem pekne. Ja by som najskôr priblížil celkovo fenomén eutrofizácie a potom by som priblížil e, dlhodobé trendy z hľadiska živín a potom E, priblížim rôzne opatrenia, ktoré sa prijali a nakoľko boli úspešné a tiež, aký máme dôkazy o tom, či boli úspešné. Niekedy sa hovorí, že veci sa nikdy nezhodujú, ale ja plne súhlasím e, so svojim predrečníkom. Myslím, že to bola veľmi trefná a výstižná prezentácia. Baltské more sa vyznačuje eutrofizáciou, to tu už zaznelo. Helkom práve zverejnil eh, podrobnú analýzu miery eutrofizácie. Je to horúca novinka. Dnes a zajtra prebieha v Litve stretnutie Helkomu. Tam sa odsúhlasuje tento výsledok vyhodnocovania eutrofizácie. Na tejto mape máme znázornené fínske vody, aby to bolo jasnejšie, ale je to relatívne podobné eh, v celej zóne Balckého mora. Teda červená farba znamená, že sme nedosiahli dobrú úroveň eh, hľadiska ochrany životného prostredia. Metóda, ktorá sa však využíva, zahrňa viacero rôznych ukazovateľov. Možno teda situácia by bola iná, keby sme sa na to potreli podľa jednotlivých ukazovateľov. Napríklad eh, tu sú základné druhy bentickej fauny, zelenou, je znázornená zóna, v ktorej je dobrý stav týchto živočišných e, druhov. E, ďalším extrémom je indikátor fitoplanktónneho chlorofilu. Tu je zlý stav vo všetkých e, častiach fínskych vôd. Takáto je v súčasnosti teda situácia. A čo sa týka ostatných ukazovateľov, je to niekde medzi Už sa to spomenulo, že táto situácia bude pretrvať veľmi dlho, veľmi dlho potrvá, kým sa zvráti. Už sme zaznamenali isté zlepšenie, a to najmä e, v pohnecích faktoroch e, eutrofizácie, čo sa týka teda najmä e, živín. Na tomto diagrame vidíme v ľavej časti mieru znižovania dusíka a a v pravej časti znižovanie fosforu v jednotlivých zónach Balckého mora. O čo väčší symbol, o to väčšie bolo zníženie, o to výraznejšie bolo zníženie. Napríklad v pravej časti v prípade fosforu, e, v prípade Fínskeho zálivu došlo až k polovičnému zníženiu fosforu v rokoch teda v období od konca 90. rokov až do súčasnosti teda až do roku 2012 až 2014. A tiež došlo k zníženiu aj takmer vo e, všetkých e, e, podoblastiach s výnimkou Rigi. Teda oblasti Rigi ďalej sú tu v spodnej časti časové obdobia v priebehu 100 rokov miera živín v 60., 70., dokonca aj 90. rokoch sa to výrazne zvyšovalo a potom e, začiatkom roka 2000 sa prijali smernice a začalo sa to postupne znižovať. Aj dosť výrazne znižovať v niektorých prípadoch. Toto je teda jeden pozitívny príklad, ktorý popisuje, prečo e, došlo k takému výraznému zníženiu fosforu vo Fínskom zálive. Súvisí to s tým, že sa spustila čistička odpadových vod v St. Peterburgu. A naozaj je, je to obrovský úspech. Dosť značne sa tým e, vysvetľuje e, to zníženie vo Fínskom záleve, ale nie úplne. Na tejto fotografii je znázornený transportér, z ktorého vlastne uniká fosfor e, do vody. To je jeden z významných zdrojov fosforu vo vode. E, na ruskej strane Fínskeho zálivu e, bol spustený projekt Baltazar v rokoch 2009 až 2012 a zistilo sa, že toto zariadenie e, vypúšťalo obrovské množstva fosforu do e, Balckého mora. Keď sa to podarilo e, zastaviť, bolo to úspešné a podarilo sa stonásobne znížiť výpust fosforu do tejto časti. Keď sa pozrieme na celé Baltské more, došlo celkovo k 20-percentnému zníženiu fosforu vypušťanie fosforu, teda zhruba pätina biologicky dostupného fosforu. To je teda naozaj veľký pokrok. Ak sa nám podarí určiť, z akých zdrojov e, vnikajú do mora najvyššie hodnoty a na toto sa zameráte, je to spravidlo veľmi efektívne. Aké kroky by sa mali prijať ďalej? V Polsku e, E, existujú dve oblasti. Jednak e, pri Gdansku a pri Štečine vieme, že e, tam sú vysoké koncentrácie fosforu v riekach v týchto dvoch oblastiach. A tiež vieme, že existujú aj v týchto spadových oblastiach mestá a obce. Aj tam by sa dosť výrazne dalo zlepšiť stiahovanie dusíka. Tiež vieme, že by sa dalo zlepšiť aj fungovanie čistenia odpadových vôd najmä v severozápadnej časti Ruska. Tam v mnohých menších mestách je veľmi slabo rozvinutý systém čistenia odpadových vôd. Ďalej, difúzne zdroje, to je niečo tvrdší oriešok. E, samozrejme, e, sa to dostáva do mora, najmä prosím som riek. E, snažíme sa zamerať naše úsilie aj na rieky. Táto fotografia znázorňuje rieku Gaudava E, to je e, v zálive pri Rige. Spomínate si iste, že tam e, sa nezaznamená, nám dávajú možnosť zamerať sa konkrétnejšie na niektoré oblasti. Ale z našich poznatkov funkčné mokrade, a taktiež rôzne narazníkové pásma majú len veľmi obmedzený Jediné zníženie, ktoré sme zaznamenali, sa e, týkalo opatrenia, ktoré súviselo so znížením, mohli e, mať za následok e, stiahnutie živín z mora a tiež sú tu isté odhady nákladov, koľko by to zhruba stalo na kilogram fosforu. Vidíme tu kalciovej teda látky na základe na báze kalcia, ktorá je veľmi efektívna a mohla by sa využiť, ale k tomu sa možno vrátime neskôr. 50 fosforu sa takýmto spôsobom podarilo znížiť e, takýmto opatrením, pričom e, náklady predstavujú zhruba tretinu. V pravej časti e, sú rybe farmy, ktoré v regióne Balckého mora sú v podstate klietky v mori, niekedy sú aj na súši. Čiže ja sa chcem opýtať, či naozaj môžeme stavať aj do budúcna na takejto veľmi zastaralej technike. Na záver niekoľko veľmi jednoduchých eh, záverov. Eh, najlepšou návratnosťou eh, pre naše mesiace je venovať. Difúzne zdroje, tu sú obrovské dávky, ktoré sa dostávajú do mora. Tri rieky, tie predstavujú až jednu tretinu vypusteného fosforu. Tiež si musíme uvedomiť, že prílišné využívanie hnojív v plnospodárstve spôsobuje tiež musel zobrať dôležitý telefonát. Ja ho teda teraz nahradím a udelím si aj slovo, keďže som spravodajca. Ale mám otázku na vás oboch, pán Humboldt a pán Korvinen. Ak právnych predpisov, tak eh, ktoré tri by ste vypichli? každý z vás. V kontext východiska ja nie som eh, agroinžinier, ale sú tu naozaj štruktúrálne problémy. Myslím, že by to malo byť vyváženejšie. Čiže spojiť to, aby sa ten hnoj, tá močovka dala využívať pri... Dá sa eh, hnoj pre prepravovať, ale nad 50 kilometrov je to už príliš. Naozaj je to aj e, štruktúrálny problém mať e, istú vyváženosť. A ešte stále je tu priestor na... Ďakujem. Pán Korpinen. Ťažko doplním tie tri, ktoré tu už uviedol predrečník. Možno, že sa budem opakovať. Zamerať sa na to, čo by sa dalo ešte zlepšiť v krajinách po Balte, aj na severe Fínska, napríklad lepšie spracovávanie odpadových vôd e, v kontexte dusičnanov. A Polnohospodárstvo, o tom sa hovorilo v jednej prezentácii. Eh, odtiaľ pochádza veľká časť živín, ale myslím, že to úsilie tam nie je rovnako zdieľané. Takže možno, že na to sa trošku viac zamerať pri našich snahách. Ak teda nám ide o tú spádovú oblasť eh, Balckého, pardon, Baltského mora, zrecyklovalo v polnohospodárstve tak, by sme skoro splnili eh, akčný plán. Naozaj polnohospodár sa eh, musí zmestiť do eh, reality, za toho nemôžete viniť, ale bolo by to... Aha. Aha. lepšie využívanie toho hnoja. Um, sú s tým spojené v spodných vodách. A to je hlavne kvôli štruktúrálnym polnomosárským problémom, pretože sa vo veľkom chová dobytok a nedostatočne sa potom ten hnoj močovka využívajú pri pestovaných e, plodinách. Je to iba otázka ceny, tak či takto budeme musieť spraviť, pretože inak e, E, e, sa ešte zvýši koncentrácia dusičnanov v spodnej vode a bude za to platiť e, spotrebiteľ v konečnom dôsledku. Ďakujem pekne. ak máte 80 až 100 tisíc vyviesť, e, možno, že sa využije nejaká e, opustená chemická továreň, možno, že by sa bolo dobre pozrieť na veľkosť tých chovov, či by sa to nemalo obmedziť. A, a teda áno, to E, nedostatočné zužitkovanie pri plodinách, pretože tam sa využívajú e, chemické hnojivá. Potom sa prenajímajú špeciálne plochy na e, nové členské krajiny, hlavne pri veľkých tokoch. Myslím, že by bolo dobré vidieť v kontexte vybudovaných nových e, čističiek vôd. Lebo už e, zle fungujúce jednoducho to presakovalo do pôdy, pretože tam už tie potrubia jednoducho nefungovalo, nefungovali. Takže tam asi chýbal taký Napríklad e, v Kaliningrade mm, my sme mali ešte vtedy partnerskú zmluvu s Ruskom, teraz už bola vypovedaná a išlo na to aj veľa európskych prostriedkov a Rusi nám za to boli vďační. Aspoň v oblasti Kaliningradu naozaj bol záchytný. E, šlo to konečne priamo do e, Balckého mora ale už teraz skoro vôbec nemáme kontakty napríklad e, s Bieloruskom. To je veľký deficit. Ale ja musím povedať, že mojou prvou úlohou v roku 2009 e, ja som bol to akýsi model, ako pristúpiť k makroregiónom. Tie problémy Balckého mora už e, boli známe. Eutrofizic, eutrofizácia, potom intenzívny um, intenzívna lodná doprava, ale vtedy aj nami, čo pomohlo, ale teraz e, treba skonštatovať, že to v podstate ostalo skôr v teoretickej úrovni, pretože úspešné by to bolo, keby sa všetci zaviazali rovnakej miere k tým, dostali nemalé prostriedky, ktoré mohli na to e, použiť, ale okrem konferencií, pár konferencií sa toho až tak veľa neudialo. Každý sa snažil získať čo najviac pre seba. Bolo by treba hovoriť aj o, rybolove. Čiže tento mak... Takže bolo by potrebné sa s nimi popasovať spoločne tá makroregionálna štruktúra by bola bývala ideálna. Keby ale všetci mali rovnakú vôľu, e, cítili sa rovnako zaviazaní. Áno, ja dúfam, že nebudeme e, potrebovať ďalších 10 rokov na to, aby sme e, teraz za WWF, pani Torisen. There Good afternoon, everyone. Pekné popoludne všetkým. Ďakujem za pozvanie na tento zaujímavý workshop. Vypočula som si aj predrečníkov, čo bolo podnetné, takže možno, že budem hovoriť o podobných aspektoch ako predrečníci. Teraz e, e, kontext e, ja pro, pracujem na programe Ekoregion Baltské more v kontexte WWF. Od začiatku 90. rokov sa tomu venujeme. Zahrňa to naše agentúry, ale aj dlhodobých partnerov v Pobalti aj Petrohrad v Rusku. A my spolupracujeme v oblasti e, ochrany, ale aj pri presadzovaní udržateľného eh, spravovania Balckého mora. Je to eh, veľmi zložité, aj keď možno, že tá miera eutrofizácie nie je taká eh, zložitá. Je tu tlak kvôli rybolovu, ale aj kvôli tomu, čo sa deje na súši a z toho vyplýva tá eutrofizácia. Je to naozaj citlivá oblasť. Toto more. Aj Kristof to e, uviedol, že sa tam tie vody príliš pomaly obnavujú. Takže všetko so všetkým súvisí a e, ľudská činnosť má obrovský vplyv. A keď hovoríme o tejto spadovej oblasti, tak je to štyrikrát väčšie ako samotné Baltské more. To si treba uvedomiť. Je to obrovská oblasť aj na suši, ktorá tu má vplyv tak to treba vidieť e, aj v kontexte zmierňovania eutrofizácie. Treba odstrániť tie nedostatky v jednotlivých sektoroch. Nemusím asi e, veľa dodať k eutrofizácii. To je ten najväčší problém a polnohospodárstvo je asi e, v jadre. Toto vidíte často takúto fotku, tie riasy ehm, a nedostatok kyslíka kvôli baktériám, ktoré pojedajú tieto e, riasy a ja to chcem znázorniť na tejto fotke. Potom možno, že budete vedieť. Toto mi poslal rybár minulú jeseň. Treska, e, nedarí sa jej veľmi dobre Naozaj ten stav je kritický a normálna treska by mala asi takú farbu ako tá plutva, ktorú vidíte e, táto roba, e, ryba bola e, vylovená e, zo 40-metrovej hĺbky. Vidíte, že je úplne biela až rúžová na hlave a to je kvôli nedostatku kyslíka. Viete si predstaviť, ako by ste vyzerali, keby ste nemali dosť kyslíka. Takže naozaj je to veľmi vážny problém. WWF má istú tradíciu a zverejňuje isté prehľadné tabulky. Pozeráme sa na to, ako krajiny Baltia si e, vedú pri realizáciu akčného plánu pre Balské more. Robíme to od roku 2007, teda pozeráme sa na ten pokrok v jednotlivých krajinách, e, ale pozeráme sa aj na medzinárodné záväzky, či už e, v námornej oblasti. E, my sme zverejnili najnedávnejší na ministerskej konferencii Helkomu v marci, čiže veľmi nedávno a opäť e, môžeme skonštatovať, že ešte stále je potrebné zlepšiť uplatňovanie tohto akčného plánu a skoordinovať lepšie úsilie. Myslím, že to vyplynulo aj zo slov predrečníkov. Je dôležité mať organizácie, ktoré na to poukazujú aj v rámci Helkomu, ale treba poukázať na to, čo sa v niektorých krajinách deje, aby bolo jasné, ako ďaleko sa dá zájsť a môžete mať, e, neviem ako ambiciozne dohody, ale treba ich aj rovnako ambiciozne uplatňovať, inak sa dopredu neposunieme. Takže stručne k výsledkom. Akčný plán má štyri e, oblasti a ako vidíte, e, celkový výsledok e, sú sú vyznačené tie výsledky červenou, čiže nikto nesplnil E, tie ciele, aj keď na to sú 3 e, roky do roku 2021. Zatiaľ všetci meškajú v dosahovaní tých cieľov. A keďže hovoríme o eutrofizácii, vidíte niektoré krajiny, tam sa to zlepšilo, aj to spomenula komisia. Dánsko je asi lídrom, ale aj Švédsko, aj Fínsko si vedú lepšie, ale aj tak to celkovo ešte vyzerá e, nie až tak pozitívne nemôžem uviesť jednotlivé opatrenia v oblasti eutrofizácie, ale mám tu tú správu, ak chcete, môžete sa na mňa obrátiť. Ale stručne. Sú tu tri segmenty eutrifikácie a programy, napríklad národné programy a vidíme, že žiadna krajina okrem Dánska nesplňa tieto ciele. Pokiaľ ide o zniženie e, živín z mestského odpadu a polnohospodárske e, živiny, tak tu sú opatrenia, ktoré sa prijali a majú zmiešané výsledky. Takže je tu stále ešte pred nami veľa prác pri určovaní noriem uzmernení, napríklad pre hnoj, pre počítanie živín, prevenciu a tak ďalej. Ja už len opakujem to, čo už povedali rečníci predo mnou, ale poľnohospodárstvo je jednou z tých veľkých oblastí, ako aj odpadová voda. Tieto výsledky sú z roku 2016, to je to, čo krajiny nahlasili same do uh, e, Helkomu, do, ano. a myslím nič nové, ale len zopakovanie toho, čo tu už zaznelo. Ja dúfam, že ste šokovaní týmito výsledkami a možno sa pýtate, prečo? A už ste položili túto otázku komisii. Máme 177 opatrení v akčnom pláne a 103 sú už po lehote a keď sa pozriete na to, len polovica, asi 45% z nich e, nie je dokončená, alebo respektíve sú dokončené a tá druhá polovica nie je dokončená. Je to naozaj niečo, čo potrebujeme, ale je to dobrovoľné. A ako sme už povedali, niektoré z opatrení EÚ sú menej ambiciozne a celkom zvýšil tú latku, ale je to dobrovoľné, takže aj to je troška problém lebo je to také dvojité vykazovanie Helkomom a EÚ. To sú teda veci, ktoré sa ale zlepšia. A je dôležité si uvedomiť, že ak máme tento ambiciózny akčný plán, vnútroštátne úrovne nerealizujú to, čo by mali urobiť. A toto je ďalší prieskum, ktorý hovorí o hnojivách a hnojí a to, čo sa dáva plodinám, e, sa nezachytáva dostatočne, polovica sa stráca. A je to dôležité pochopiť, že ešte sa dá toho veľa spraviť s pôdou. Veľa sa spravilo, ale ešte sa dá veľa v polnospodárstve urobiť. A Myslím si, že keď budeme mať obehovú ekonomiku lepšie rozpracovanú, nám to pomôže, pomôže to aj polnospodárstva tvu a pomôže to aj e, ehm, polnospodárom, ktorí nebudú musieť kupovať toľko umelých hnojív. Hovorili sme o že každé environmentálne opatrenie a projekty sme realizovali už od roku 90 a takto zvyšujeme povedomia a informovanosť a počuli sme, že tieto a máme aj každoročnú cenu výhercov. Tu máme napríklad víťazov z Fínska z roku 2015 Marku Zerola a Minasa Kierola, ktorí ukazujú, ako sa dá dobre farmárčiť a, využ- a robia to bez toho, aby čakali na to, kým ich politika prinúti, prinúti robiť zmeny. A idú až za hranice povinných požiadaviek. Sú to takí veľvyslanci, ktorí naozaj ukazujú, že sa veci dajú robiť, ale je ich zatiaľ málo a dokazuje to, že tá efektívne nakladanie so živinami je lepšie. Takže máme dobré projekty, ale Viacerí z nás už povedali, opakujem, že to nestačí, pokiaľ ide o problémy Baltského mora. A spoločná polnospodárska politika je jedným z najväčších problém nitrátoch, o odpadových vodách, o rámcovej smernici o vodách. Všetci to viete, ale základom je naozaj SPP pretože tam zostávajú veci tak ako business as usual a potom máme tento problém s eutrifikáciou v Pobalti. Chcem vám tu ukázať, viete, tie posledné stĺpce napravo, tak tie dlhé zelené sú priame platby a je to tá tradícia, ktorá vedie k zachovaniu priamých platieb v SPP. To je príjem na podporu farmárov a opatrenia, ako sme už povedali. A teraz sme dostali nový návrh viacročného finančného rámca a vidíme, že priame platby budú konštantné a budeme tým opakovať tento problém. My vo WWF si myslíme, že dotácia takýto príjem farmárom má ukázať, že robia niečo konkrétne keď ide o rámcov smernicu o vode, tak opatrenia sa tu realizujú cez polnospodárskú politiku a to sú dobrovoľné opatrenia, ktoré sa robia cez programy rozvoja vidieka. Avšak v takýchto programoch v súčasnosti len 30 je povinných e, použiť na environmentálne opatrenia. Fungujú a ako môžu zmierňovať, a podpo- zmierňovať dôsledky a podporovať to, čo treba robiť. Zadali sme štúdiu z, obla, z ekonomického strediska vo Švedsku. A síce, že čo by sa stalo, ak by sme zrušili priame platby po reforme? Vieme, že bude menší rozpočet. A vyžaduje si to zmenu. Zatiaľ sú veci príliš voľné, neurčité. Potrebujeme adresnejšie spôsoby využívania týchto peňazí. A tu je niekoľko návrhov, ktoré sme tu uviedli. Napríklad zabraniť opušťaniu pôdy, Budeme aj platby na určitú pod, e, podporu takejto biodiverzity a dnešná téma je samozrejme eutrifikácia. Potrebujeme konkrétne opatrenia, ktoré by e, pomohli farmárom prevzať svoju zodpovednosť, prijať opatrenia a podporiť ich, pretože budú mať väčšie pohnutky, ktoré by viedli e, polnospodárov k tomu, aby znižovali používanie týchto umelých hnojív. Takže na záver, z hľadiska budúcej SPP, to si myslím je tá hlavná politika, ktorú musíme rionoch, uplatňovanie mechanizmov, ktoré bránia tomu, aby sa vývoj vybral nesprávnym smerom. Potrebujeme túto podmienenosť, aby sme zabezpečili eh, správne použitie peňazí. Potom napríklad ohraničenie určitých fondov SPP na riešenie takých otázok, ako je úrovni, tak aby sa miernili e, negatívne javy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Aj my máme niekoľko návrhov na zlepšenie a určite si berieme k srdcu e, južné Východné more. Dobré odpoludnia, dámy a pani. Ja tu som za program Interregu, ktorý sa nazýva Južné po Baltie, ale ja budem hovoriť o viacerých in- programoch Interregu. Moja prezentácia je koordinovaná a sú tam aj vstupy z iných programov. A nemusí vždy vyjadrovať oficiálne stanovisko. To chcem povedať ako na začiatku. Potom by som chcel vysvetliť, čo je Interreg a ako funguje a čo znamená prieboj s eutrifikáciou. Potom mám niekoľko príkladov projektov a potom poukážem na niektoré problémy alebo miesta, kde sa dá dosiahnuť zlepšenie. Čo je Interreg? Vo všeobecnosti Programy Interreg sú programy riešenia rovnakých spoločných podobných problémov cezhraničného charakteru, teda problémov, ktoré nedokáže riešiť jedna krajina. Cieľom je rozvinúť a vymeniť si riešenia, znalosti, rozširovať nové riešenia. V zásade Interreg nefinancuje základný výskum, Takže musí tam byť určitý aplikačný prvok alebo nejaké pilotné testovanie nových technológií či riešení, ale súčasne tam nie sú nejaké veľké investície do infraštruktúry pri týchto interregových programoch a možno aj práve preto výsledky projektov e, nie sú okamžite viditeľné. Tieto programy možno rozlešiť, rozdeliť na nadnárodné a cezhraničné. Trans, nadnárodné sa týkajú e, oblasti celej krajiny a cezhraničné sa zvyčajne týkajú len pohraničných regiónov. A v zásade sa navzájom doplňajú. Nadnárodné programy zvyčajne fungujú na úrovni veľkých úro, e, inštitúcií na vysokej úrovni ako ministerstva a cezhraničné programy zvyčajne sa zameriavajú na regionálne inštitúcie alebo miestnú úroveň. E, dôležité je aj to, že Interreg má rôzne témy MSP, podnikateľské oblasti, doprava, vzdelávanie, ako aj životné prostredie. A zvyčajná štruktúra je taká, že strategické rozhodnutia prijíma monitorovací výbor, ktorom sú zástupcovia regionov. Tí sú za tým, eh, čo sa financuje v jednotlivých programoch. V Pobalti máme viac ako 12 programov Interregu a väčšinu z nich vidíte tu na mape. Je tam 7 morských programov, 2 nadnárodné, 5 cezhraničných a e, zameranie na oblasť eutrifikácie je len v troch. A to sú tie najväčšie, ktoré pokrývajú takmer tú celú oblasť, ktorú vidíte. A to je tá, tá oblasť Baltského mora. Mod, modrá oblasť je to južné Baltie a zelená sú oblasť cent, stredného pobaltia, cezhraničná. Dnes sme počuli, že takmer 14 miliard bolo venovaných e, na túto činnosť v období rokov 7 až 13 a tie boli zamerané na eutrifikáciu. A Interreg je len maličký podiel z tohto financovania, avšak tu vidíme, že tieto tri programy, ktoré máme, ktoré sa chcú venovať eutrifikácii, od roku 2007 E, išla štvrtina až polovica prostriedkov z oblasti životného prestredia na boj proti eutrifikácii. V priebehu týchto desiatich rokov 43 projektov, ktoré malo hodnotu takmer 80 miliónov, e, sa podarilo v rámci týchto troch programov Interregu realizovať. Ako to vyzerá v kontexte všetkých interregových programov pri, Pobalti, Tieto tri programy za, predstavujú takmer 90 financovania na eutrifikáciu. Je to stále mm, malá časť celkového financovania, ale pre cezhraničnú interakciu v tejto oblasti je to pomerne výrazná zložka. Úloha týchto projektov, ako som už povedal, je preveriť nové veci alebo implementovať e, nové riešenia e, v týchto oblastiach s cesraničným charakterom. Keď si zoberieme, aké projekty to boli, väčšina týchto projektov sa zameriavala na dve veci. Buď to bola prevencia vypušťania živín do spodnej vody alebo do mora, alebo odstránenie živín už v znečistených oblastiach. A tu na tomto obrázku je príklad projektu, ktorý rieši čističku e, odpadových vod a jej prevádzkovateľov a rieši špecifický problém vypúšťania farmaceutík cez odpadovú vodu do mora a cieľom je vytvoriť zoznam e, technológií na čistenie a zistiť, ktorá je nákladovo najefektívnejšia. Hovorilo sa aj o EU stratégii pre Pobaltie, tak tá stále ešte funguje a Toto, sú, toto je projekt Life Lagoons, živé lagúny, tiež zameraný na odstranenie živín z mora. Má veľmi miestny dopad, avšak jeho cieľom je preveriť nákladovo účinné opatrenia a robí to pomocou takých plávajúcich ostrovčekov s rastlinami, ktoré berú čerpajú živiny z vody. Toto je ďalší zaujímavý príklad takej platformy, ktorá prepája zdroje na odstraňovanie živín s dobrovoľným financovaním. Je to také niečo ako keby obchodovanie alebo tie obchod e, vzájomne výhodný medzi znečisťovateľom a E, technológiou na odstraňovanie. Je to projekt, ktorý sa financuje z Interregu Central Baltic. Je to naozaj tá vlajková loď tejto stratégie. A ďalší projekt je príklad projektu, ktorý rieši difúzne zdroje znečistenia a tento projekt už skončil a vidíme, že Interreg je veľmi rozsiahly, dosť veľký, lebo vytvoril sieť okolo 170 demonstračných fariem v 7 krajinách okolo Baltského mora. A oni e, predvádzali e, opatrenia priaznivé pre životné prostredie. Tento projekt sa dostal potom až k 2500 polnohospodárom. Taká bola jeho rozšírenosť. Um, then when we talk about Ďalej, keď hovoríme o problémoch a možných zlepšeniach, a začal by som tým, čo e, je reálne možné v rámci e, aktuálne platného právneho rámca. Myslím, že najväčšou prekážkou pre komunitu Interreg eh, sú pravidlá štátnej pomoci. Teda úsilie, ktoré je spojené s implementáciou projektov v rámci štátnej eh, pomoci v rámci Interregu je dosť eh, veľké. Za, a to práve pôsobí ako ostrašujúci faktor pre mnohých aktérov, aby sa zapojili do takéhoto projektu pretože granty v rámci štátnej pomoci sú spojené s so zložitými pravidlami a keď si uvedomíme, aký e, objem prostriedkov e, je k dispozícii, jednoducho to nestojí za to úsilie. Teda pravdepodobne mnoho e, zástupcov programu Integregu by sa zhodlo, že ak by neexistovala štátna pomoc, možno by sa dostavili lepšie výsledky z hľadiska pilotného testovania a zapojenia súkromných subjektov do ich projektov Ďalší faktor je tu viacero programov Interreg. Zaoberajú sa eutrofizáciou a predsa a spolupráca medzi programami je relatívne e, málo rozšírená. Je tu snaha spolupracovať, ale možno niektoré e, ruky v spolupráci v rámci medzi programami, e, ktoré sa týkajú medzinárodného financovania aj taktiež mainstreamových fondov e, by sa mohli zakotviť do právneho rámca. Aj keď e, vyšší počet programov nie je zlý sám o sebe, umožňuje väčšie zapojenie regiónov, taktiež aby si regióny viac osvojili svoje projekty, svoje rozhodnutia aj čo sa týka prepojenia na politické rámce. Uh, somehow, um... Možno by sa to dalo uh, lepšie. Uh, prepojiť. Ja sa však domnievam, že uh, sa nám zatiaľ dá relatívne dobré. Mnohé projekty sa totiž financujú už s podporou stratégie pre Pobaltie, alebo sú súčasťou in tých iných interregionálnych programov. Mm, čo sa týka zjednodušenia pravidiel financovania, to je diskusia, ktorá prebieha. Ešte stále nebudem sa jej teda príliš podrobne venovať. Jednoduchšie pravidlá získania financovania to by mohlo prilákať e, viac verejno-súkromných aktérov. Čo sa týka možného zlepšenia v rámci programov, podľa mňa tá na šírenia a využívania dopadov pretože z pravidla, keď sa stratí financovanie, výsledky sa zanedbajú. Teda programy budú musieť zohrávať významnejšiu úlohu vo využívaní výsledkov Prostredníctvom tejto spolupráce medzi programami jedným z príkladov je iniciatíva, eh, ktorá sa plní v Obaltí. Ide o projektové platformy. Je to klaster je možné uchádzať sa tiež o prostriedky navyše, aby mohli vzájomne spolupracovať. A vďaka tomu by mohli ďalej podporovať šírenie osvedčených postupov, mohli by testovať eh, navrhované riešenia a tiež by sa tým projektové platformy Tu už bola výzva e, spustená, zverejnená, očakáva sa rozhodnutie v júni 2018. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. V tejto tretej časti nemám nejaké konkrétne otázky. Možno tak z polovice otázka z polovice ehm, vyjadrenie na Margo toho, čo povedala pani Treson. Vaša prezentálna hospodárskou politikou Samozrejme, berieme to na vedomie. Sme očakávali dosť dramatický zásah do toho, ako prvý a druhý pilier sa eh, budú rozdeľovať, ale v súčasnosti komisia už niekoľko rokov, ja sám vníma veľmi citlivo to, čo vravíte v kontexte vašich odporúčaní. Nemám k tomu žiadne ďalšie otázky. Možno niektorí ďalší kolegovia by mali, mali takúto možnosť. Pochopila som vás správne. A aké projekty máte na mysli, keď hovoríte o vyšších prahových hodnotách? Hm? Dobre. Takže Vzhľadom k rozsahu projektu je to zhruba v obnose 2 až 3 milióny eur. Prečo teda štátna pomoc odrádza žiadateľov? Je to spojené s veľkou byrokratickou záťažou a to mnohých odrádza. Odrádza to najmä menšie inštitúcie. Nemajú chuť vôbec sa do takýchto projektov púšťať. Neviem, či som správne pochopila vašu otázku. In auf der Folie steht, state na priesvitke eh, sa uvádza zrušenie štátnej pomoci pre eh, projekty vo vyššej hodnote. Ja som to pochopila tak, že tie prahové hodnoty chcete v niektorých prípadoch zvýšiť, pretože ich nemáte za príliš, e, že ich nemáte ako príliš nízke. Napríklad pri vysokorýchlostnom internete e, e, internetové pokrytie a komuny to vlastne nesmú, pretože je tam stanovená relatívne vysoká finančná hodnota. Nechcem samozrejme vám vkladať do úst žiadne súvislosti, ktoré ste nenaznačovali, len som sa chcela v tej časti náhodou takto nemysleli. Ešte kolega Celer sa chce, keď kanalizácia je v rukách e, komuny, ale zámosprávy investovali, najmä ak ide o menšie, stredne veľké mestá, aby zlepšili tieto systémy, či sa nenaruší hospodárska súťaž. To je téma, ktorá je vysoko relevantná v regionálnej politike, či naše e, mechanizmy, predsa mestá, obce, ale podniky ktoré pôsobia v týchto oblastiach, majú k dispozícii len e, obmedzené investičnej kapacity, aby sa z fondov iba čistička, ten veľký závod, ale nie jej napojenie. V takýchto prípadoch by sme sa mali snažiť zastaralé, že už nedokážu prepravovať, e, tak ako to už znilo, že Peniaze do poľnospodárstva, do regionálneho rozvoja sú úzko prepojené aj s ekológiou a že pri prostriedkoch e, poľnospodárstvu musíme prihľadať. Myslím, že sa to ukázalo aj na tomto príklade, ktorý tu dnes prezentujete. Ja by som mohol pani predsednička uviezať ďalší príklad. U nás postavila obec krásny rybník, týmto rybníkom chce zadržiavať vodu v krajine a predstaví rôzne opatrenia, nasadili kukuricu a pri prvej búrke, čo sa stalo, celé to bahno z pola sa ocitlo v rybníku. Ale obec nemôže tento rybník vyčistiť, dôvodu, že dostala dotácie z EÚ. A táto do rybníku je kontaminované a musí prebehnúť buď čistenie alebo spálenie. A to podľa mňa dokazuje, že množstvo týchto dotácií má súvislosti a je potrebná väčšia flexibilita. Ja nie som za to, aby sme a jazier. A kaniecky. Na tejto priesvitke, ktorá sa týkala štátnej pomoci, išlo o to, že projekty v rámci Interregu sú v podstate príliš malé na to, aby mali vplyv na podmienky na trhu. Týkajú sa testovania vývoja nových eh, metód. V rámci výboru pre Interreg som eh, zaregistroval, že je to v príliš malom objeme naše projekty v rámci Interregu na to, aby sa považovali za to, že majú vplyv na deti. Ďakujem, to bolo dôležité upresnenie. Týmto sme sa dostali na záver nášho programu. Spravodajca na záver. Ďakujem všetkým. Predtým, než sa dostanem k svojim záverečným poznámkam, by som sa ešte raz chcel poďakovať našim hosťom, okrem iného aj nasledovné. Musíme presadiť ďalšie štruktúrálne zmeny v tom. Jasne povedal, že je tu veľká nevyváženosť polnospodárstva. Vieme, že všetko to súvisí s plnením. Ja teda na toto budem pamätať predlá. Čo sa týka VFR a SPP, a možno tiež e, isté obmedzenia. Teda odnášame zdrojmi, ktoré k dispozícii majú a tých nie je málo. Súhrnom poviem, že nás všetkých a nabadám hlavne tento výbor pre kontrolu rozpočtu, aby e, naozaj mal mm, niektoré otázky klásť znova a znova. Chcem sa teda všetkým srdečne poďakovať a slobujem, že ostaneme v kontakte, budeme na komisie. Ešte stále chcem upozorniť, keby sme mohli mať písomne informácie o jednotlivých e, trvácnosť, udržateľnosť. To by boli naše odporúčania. Ja, herzlichen Dank. Herr Berinski, bitte. Hovorím v mene tieňovej spravodajkyne Dlabajovej. Chce sa poďakovať dvori auditoru za podrobnú e, dobrú správu väčšina projektov by mala dosahovať takéto udržateľné výsledky, pretože ide o to vytvárať pracovné miesta, zvyšovať produktivitu. Odkedy je členkou tohto výboru, chce presadzovať takýto prístup a preto je rada, že dvor auditorov identifikoval aj problémy a navrhol aj opatrenia a odporúčať aj akcie, ktoré by sa poučili z minulosti, nielen odporúčania pre členské krajiny, ale aj pre komisiu. E, Teňová spravodajkňa dúfa, že sa lepšie zameriame na udržateľnosť výstupov, aj pri výbore, aby boli naozaj vybraté iba také e, projekty, ktoré prinesú dlhodobé výsledky. Na základe informácií, ktoré boli poskytnuté, chce poukázať na význam európskych prostriedkov. Zo 40 projektov 13 sa ne, by sa nezrealizovalo bez e, európskych prostriedkov, 18 určite za dlhšie obdobie a zvyšok aj bez európskych prostriedkov, takže sa musíme zamerať na prvé dve kategórie v nadchádzajúcom VFR, takže sa teší aj na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom. Ďakujem za slovo. Za komisiu chcem povedať, že vítame túto osobitnú správu Dvora auditorov podpora EÚ na produktívne investície v podnikov. Táto správa prispieva k nášmu úsiliu e, dosahovať e, globálnejšie takýto kontext. Uznávam sa tam, že regulačný rámec v oblasti udržateľnosti alebo trvácnosti produktívnych investícií sa zlepšil v rokoch 2014 až 2020 v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím a komisia súhlasí s tým, že akcie sú potrebné na udržateľnosť e, ešte v tomto období, aby tu nebolo meškania. Treba ešte zlepšiť e, e, zadefinovanie právneho rámca po roku 2020. Komisia zdôrazňuje, že sa neustále snažila presadzovať udržateľnosť pri európskych peniazoch a spravili sme to tým, že máme spoločný prístup pre strategické plánovanie, aj e, možnosť intervencie a potom e, aj osobitné opatrenie, napríklad hodnotenia ex ante pri hodnotení nákladovej účinnosti, hlavne pri tých technickejších projektoch, e, účasť na monitorovacích výboroch a teda zamerať sa na ukazovatele a nové požiadavky na členské krajiny, aby aspoň jedno hodnotenie bolo pri každej prioritnej osi a taktiež prístup komisie pri systematických expost e, hodnoteniach a jedna vec, ktorá súvisí so zdieľaným manažmente. Členské krajiny, to pripomína komisia, musia e, zaručiť udržateľnosť výsledkov e, prostredníctvom dostatočne dobrých e, kritérií výboru, výberu, ako aj pri hodnotení, tak ako je to aj v CPR. Ešte niekoľko slov k správe a k odporúčaniam. Chcem povedať, že zistenia súdu ukazujú, že požiadavky právnej trvanlivosti boli potvrdené vo všetkých projektoch a výstupy boli dodané podľa plánu a existovali aj nad rámec toho, tej právnej lehoty v nariadení. Niekde, kde výsledky sa dlhodobo neudržali, tak to bolo v dôsledku toho, že chýbal dôraz na túto životnosť alebo trvanlivosť projektov zo strany manažerov projektu a súd hovorí, že v niektorých prípadoch tam boli aj vonkajšie faktory, ako zmenia, meniace sa hospodárske alebo trhové podmienky, ktoré mali negatívny dopad na tú udržateľnosť niektorých projektov. Máme e, tri odporúčania na, 5 e, odporúčaní pre členské štáty a 3 pre komisiu. Komisia akceptuje všetky tri, ktoré sa týkajú a ktoré sa týkajú ex post posúdenia po skončení doby životnosti alebo trvania a e, po uplatnení nápravných opatrení. Takže ja môžem povedať, že budeme venovať osobitnú pozornosť tej otázke, ako členské štáty riešia to trvácnosť, trvanie, životnosť a počas schválenia operačných programov v období po roku 2020 a posilníme tento aspekt trvanlivosti v ex post posúdeniach. To môžeme robiť aj v rámci limitov, ktoré určuje e, to časovanie ako aj čas e, e, období, ktoré podliehajú posúdeniu. A po tretie môžeme zabezpečiť, že článok 71 sa bude striktne uplatňovať. To znamená netokorekcie, ak by e, právne požiadavky životnosti alebo trvácnosti projektu neboli splnené. Ďakujem. Chce sa ešte prosím vyjadriť pán Bal? podľa mňa táto správa je príkladom dobrého vynakladania. Hovoríme tu o tom, ako e, to má vyzerať. Povedali sme, že regulačný rámec sa zl- priniesol zlepšenie, a že v roku 2014 a 2020 sme oporovnali s predchádzajúcim obdobím. Ako náš hlavný zainteresovaný partner ste, tie, máte tiež svoju zodpovednosť a táto správa vám podľa mňa dáva ten správny nástroj do ruky, aby ste mohli v budúcnosti lepšie konať. Sme pripravení uh, na toto prísť všetkých ostatných. Ďakujem. Herr Perinsky, möchten Sie noch? Everything that was shared, I believe that uh, coming back to this issue, we should try to really Pán Pirinsky, uh, komisňovať tieto uh, možné zlepšenia, kde by uh, boli presne na mieste. Týmto sme zavreli bod 13 a ešte bod 14, vidiecký rozvoj. Spravodajkyňou je pani Kadenbach a za dvor auditorov je pán Figueredo. Nech sa páči. Um, <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ešte pred svojou krátkou prezentáciou by som rád zdôraznil, že sa opäť vraciame k téme SPP a tiež sa tu zdôrazňujú isté aspekty, ktoré sme už prejednávali dnes dopoludne otázky zjednodušovania, taktiež väčšieho zamerania sa na výsledky. Táto správa vznikla na úrovni dvora auditorov po audite vo viacerých členských štátoch. Týka sa to nových, zjednodušených eh, nákladových možností, ako viete. Tradičné riešenia finančnej podpory v oblasti vedeckého rozvoja spočívajú v preplácení nákladov, reálne vzniknutých nákladov. A pri ten dvor auditorov viackrát v minulosti už uviedol, že takéto tradičné riešenia e, sú nachylené na chybovosť. Preto sme toho názoru, že dobré riešenia jednotkové náklady. Toto sú teda nové formy vyplacenia finančnej podpory príjemcom a domnievame sa, že e, je to pri... tieto opatrenia nových riešení vlastne platieb, vyplacenia finančnej podpory sa môžu využiť e, aj vo väčšom rozsahu v potom, čo sme vykonali náš audit, dospeli sme k záveru, že využívanie zjednodušených e, možností e, podľa ďalšie zistenia, čo sa týka využitia týchto zjednodušených e, nákladových možností. Tu sa jasne ukazuje, sa tým zjednodušuje celková administratíva, pretože sa ušetrí čas v administratívnych kontrolách. Teda tu sme našli viacero pozitívnych príkladov eh, metodiky a výpočtov, ale v niektorých prípadoch neboli k dispozícii projekty rozvoja vidieka. Ešte jedno z ďalších eh, eh, zistení, na ktoré by som rád upozornil, sa týka toho, že no, v rámci rozvoja týchto nových metód, aby sa viac využívali na úrovni členských štátov aj ďalších orgánov správy. Tiež sa domnievame, týchto opatrení, ale môžu sa využiť na e, celý rad rôznych investícií. Rád by som boli síce e, zavrané výstupy, ale nie na konkrétne praktické výsledky. Dá sa však povedať, e, že rád by som zdôraznil, že naše prvé odporúčanie znie, aby komisia aktualizovala svoje usmernenia týmto novým nástrojom, aby sa tým pokryli kľúčové. E, taktiež komisia e, sa snažila tiež e, by, by mala teda objasniť, od koho sa očakáva uplatnenie týchto nových metód, aby v tom bolo jasno. A naše tretie odporúčanie, odporúčame komisii, aby zjednodušila vhodné využívanie týchto nástrojov pre placenie nákladov a s týmto cieľom komisia by mala tiež preskúmať možnosti ďalšieho rozvoja E, to znamená prínos. A že dostávame zjednodušené riešenie, aj je to jednoduchšie pre štátne správy a aj pre konečných príjimateľov. Samozrejme, a to súvisí s tou druhou otázkou, ktorú ste položili, použiť zjednodušené možnosti nákladov pretože potrebujú vypracovať špecifickú metodiku, aby vytvorili tieto možnosti, aby sa zistilo, čo sú tie konkrétne mechanizmy, že dokonca aj keď si zobereme do úvahy, že je to na začiatku náročné pre administratívu, aby sa pozreli na všetky tieto postupy, tak tieto nové postupy sú napriek tomu jednoduchšie pre štátnu správu, pre príjimateľov, ako by sa mali ďalej rozvíjať. A mali by sme ísť v ceste iných politik EÚ. To je spôsob, ako podľa nás postupovať. To druhé odporúčanie a povedali ste, pri vytváraní týchto nových obcí, možností, je tá otázka metodiky dôležitá, pretože metodiky podporujú správnosť finančnej podpory a musia byť pevné, dostatočne robustné. A zistili sme, že nie je jasné, kto, že tie metodiky, ktoré sa týkajú týchto konečných riešení, sú dobré a také, ako majú byť. Dúfam, že, sme dobre, že som dobre odpovedala na vašu otázku. Tu bolo troška nedorozumenie. Môj problém nie sú vaše odporúčania, tak tam sa zhodneme. A teraz generálne riaditeľstvo pre polnospodárstvo. Bužek, nech sa páči.